prostriedkov musíme zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky využívali efektívne a v maximálnej možnej miere. Ďakujem a tešíme sa na odväzné kroky. Ďakujem pekne. Pani Lambert. diskusia o správe pani Lambert, pokiaľ ide o vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva je ukončená. Budeme hlasovať e, na poludne. Ďalšia téma dnešného programu je ústno, otázka na ústne zodpovedanie na Európsku komisiu. Ide o európske tiesňové číslo 112. A neimplementácia uznesenia parlamentu 5. júla 2011. Máme dvoch uh, autorov otázky, ktorí ju uvedú a ja by som teda najprv dala slovo pani Kou. Uh, pani Harkina by hovorila. Pani Hall. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som použila číslo 112 raz a môj asistent e, dvakrát a ja neviem, koľko ľudí ho použilo. Keď som uh, musela použiť, bola som rada, že som vedela, že to bola 112, ale polovica Britov, ktorí cestujú do inej, e, cestovali minulý rok do inej krajiny, nepoznali toto číslo, takže naozaj asi treba urobať, urobiť viac práce pri reklame tohto čísla, alebo propagácii tohto čísla, aby sa využila využilo lepšie. A chcela by som podporiť členské štáty, aby tak e, konali. Ale hlavný aspekt, na čo by som sa chcela sústrediť, sa týka prístupu pre e, osoby s postihom. Milióny e, z občanov nemajú v súčasnosti prístup k číslu 112, pretože majú ťažkosti so sluchom a podobne. A tým pádom sa nedostajú k takýmto záchranným službám, pretože vlastne je to len zvuková služba vo väčšine krajín krajín. A v poslednej eh, no, vyhlásení 35 roku 2011 Európsky parlament eh, eh, vyzval na to, aby bolo číslo 112 čo najskôr dostupné aj osobám s postihom a bolo tam e, už uvedené, a dozvedeli sme sa, že teda bude musieť byť eh, nová, techno, nová technológia internetu, aby zabez, bola možnosť zabezpečiť prístupu osobám s, mm, s, so sluchovým postihom prístup k tomuto číslu. A Európsky parlament tiež vo svojom uznesení žiadal o osobitné fondy, ktoré boli alokované otestovaniu týchto služieb na báze Voice over Internet protokolu a v tejto technológie tak, aby bolo možné túto technológiu využiť a e, vytvoriť nový e, alebo systém z čísla 112 novej generácie. takýto testovací program by tiež zabezpečil aj potom určité usmernenia k, k vykonávacím pravidlám, ktoré by e, potom platili pre operátorov. Ja by som bola rada, keby nám komisia mohla povedať, niečo o konkrétnych krokoch, ktoré boli podniknuté pre podporu e, novej generácie čísla 112 pre budúcnosť v Európe a tiež aj niečo o tom, akým spôsobom sa má zabezpečiť financovanie tohto programu. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Takula je ďalším autorom tejto otázky na ústne zodpovedanie. E, ďakujem pekne, pán predsedajúca. Je pravda, že táto otázka, ktorá sa týka európskeho čísla 112, je e, dobre načasovaná. My sme túto rozhodnutie prijali v parlamente v roku 2011 v júli a sme si mysleli, že sa začne e, plniť plán v Európe, avšak implementácia je veľmi oneskorená. Veľkou otázkou je, e, že pýtame sa teda prečo, pýtame sa komisie, že prečo je tomu tak. A však hovoríme o veľmi dôležitej otázke, ktorá sa týka bezpečnosti našich občanov, najmä v súvislosti s e, rôznymi katastrofami. E, musíme mať nejaký systém, ktorý ľudia vo všeobecnosti všetci poznajú a musíme zabezpečiť e, rýchlu pomoc, ktorá takisto musí byť aj spolahlivá. Keď sa ocitáme v núdzi, tak ľudia potrebujú alebo potrebujeme mať možnosť sa na niekoho obrátiť a to všetko musí fungovať veľmi rýchlo a efektívne a veľmi často v týchto prípadoch, keď potrebujete e, núdzový systém, často ide samozrejme o, e, o ohrozenie, často ohrozenie ľudského života. Takže e, máme v, slo- v Európe slobodu pohybu a preto je dôležité, aby sme toto číslo rozvíjali ďalej, 112, a tak aby bolo k dispozícii aj vo viacerých jazykoch. Ja viem ako Fín, že keď ste vo Francúzsku a chcete e, sa dovolať nejakých služieb, jediným jazykom je francúzština. A to je potom komplikácia, takže bolo by dobré, keby tie keby bola aspoň angličtina, francúzština, nemčina, najväčšie e, európske jazyky, aby boli na tomto čísle dostupné. E, takže tiež by sme mali e, venovať otázku aj jazykovej mutáciami. Samozrejme, že v jednotlivých členských štátoch musíte mať aj tieto služby v príslušnom jazyku tej konkrétnej krajine, ako napríklad vo Fínsku v prípade je to finčina a švédština ale určite by bolo dobre, keby táto jazyková otázka bola e, zobratá do úvahy, tak aby ten, táto služba bola ešte lepšou. E, tiež e, je dôležité, aby tieto informácie boli efektívne a tiež je treba túto, toto číslo spropagovať tak, aby ľudia vedeli, že túto číslo je, pretože sa ukazuje, že veľmi málo ľudí o občanov o týchto službách vie. Preto je dôležité zvyšiť osvetu o tomto čísle. Teraz má slovo pán komisár Hahn. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia je plne zaviazaná tomu, aby, sa zabezpe- aby, za- aby podporila lepšie využívanie čísla 112 v jednotlivých členských štátoch. Medzi tým e, komisia podnikla kroky, e, na ktoré poukazoval parlament. E, komisia podporuje úsilie členských štátov v osvete čísla 112 a chceli by sme spustiť e, kampaň na zvýšenie povedomia o existencii tohto núdzového čísla. Tohto roku sme e, podnikli iniciatívu informovať cestovné kancelárie a operátorov v cestovnom ruchu. Tiež by sme, tiež v Grécku je táto služba vo viacerých jazykoch a tiež by sme chceli podporiť aj podporu tohto čísla tam, kde je nízka e, znalosť o od existencii tohto čísla, avšak sú to tiež členské štáty, ktoré majú na starosti e, dostupnosť a technické vybavenie využívania tohto čísel, ale po vykonaní technických prác e, komisia spolu s členskými štátmi pracuje na tom, aby vypracovali spoločné kritériá na báze správy z minulého roku o čísle 112 správa uviedla, že členské štáty vyvinuli niektoré eh, kľúčové ukazovatele, tzv. KPI, ktoré um, poukazujú na to, akým spôsobom je toto číslo využívané a na báze tohto minuloročného hodnotenia teraz budeme budovať ďalej, uh, tak aby sme zabezpečili vyššiu transparentnosť, transparentnosť a porovnateľnosť týchto um, núdzových um, služieb v jednotlivých členských štátoch správa volala potom, že je potrebné vyhodnocovať využívanie tohto systému ale väčšina z toho spadá pod e, zodpovednosť členských štátov. A teraz e, je nový prístup tak, aby, boli, e, aby bol lepší prístup. Spustili sme pilotné projekty, ktoré boli v piatich krajinách. Ehm, kde sa využíval aj, e, využívalo aj videoslužby, avšak je dôležité, aby sa pokračovalo ďalej v rozvíjaní s vyššom štandardizovaní tejto e, aktivity. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo jednotlivým rečníkom za politické skupiny. Prvým bude pán Šváb za EPP. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia. Ja som vlastne bol iniciátorom tejto um, interpelácie a spolu s kolegyňou Rapty um, v, sme už vlastne o tom hovorili aj v rámci výboru um, pre vnútorný trh. E, hovorili sme dnes dopoludnia o digitálnom spoločnom trhu a aké ťažkosti e, sprevádzajú plné rozvinutie tohto spoločného trhu a e, je tam ešte odsek 2, ktorý sa dotýka toho, kedy občania cestujú na dovolenku do inej krajiny a často potrebujú pomoc a vlastne narážajú na, práve na tie staré hranice členských štátov. Preto by som chcel ešte raz pripomenúť, že číslo 112 tam, kde je k dispozícii je, nie je dostatočne využívané alebo výhodné pre e, občanov. Preto by som chcel vás požiadať, aby ste vyvinuli vy, pán komisár, trošku tlaku na členské štáty, aby tie bariéry, ktoré ešte stále existujú, aby ich už odstránili. A to, čo povedal pán kolega Takula, tiež eh, je dôležité, aby sa prispôsobila situácia tým eh, jazykom, v ktorých eh, občania na toto číslo telefonujú E, pretože myslím si, že keď, tieto, keď to bude obmedzené len vždy na ten e, jazyk toho členského štátu, v ktorom to je, tak e, sa ďaleko nedostaneme. Preto sa na to musí ešte ďalej pracovať. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz vám slovo pani Sehnálovej za socialistov a demokratov. Ďakujem za slovo, vážený pane komisár. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Európske číslo 112 pre tiesnevé volania pokladám za jednu z najvýznamnejších európskych iniciatív na zvýšenie bezpečnosti občanov. 112 je k dispozícii zadarmo každému volajúcemu v prípade nebezpečenstva alebo núdze, kdekoľvek v EÚ. Napriek tomu, že celoeurópska linka núdzového volania sa teší záujmu, a sú tu výhody, ktoré prinašajú občanom, stále existujú prekážky e, v presadzovaní tohto čísla. Problémom je nedostatočná implementácia smernice z roku 2009 zo strany členských štátov EÚ a dohľad komisie nad e, vykonávaním. Pani Hall spomenula dva aspekty. Podľa článku 26 e, tejto smernice je garantovaný rovný prístup k tomuto číslu občanom so zdravotným postihnutím. Na začiatku roku 2013 nebola iná možnosť dovolať sa na 112 inak ako podľa hlasu. Iba v 12 členských štátoch tomu bolo inak. Miliónom postihnutým bol tak odopretý prístup k tejto službe. Druhý aspekt. Ako spravodajkynia Európskeho parlamentu pre zavedenie systému automatického privolania pomoci v prípade nehody vozidla, musím tiež pripomenúť, že e-call, ktorý má podľa návrhu komisie začať fungovať v roku 2015 v celej Európskej únii a v ďalších krajinách, je priamo závislý od správneho fungovania európskeho čísla núdzového volania 112. Zaujíma ma preto, ako hodla komisia v súvislosti s e-call podporiť e, vytvorenie fungujúcej verejnej infraštruktúry, aby sa mohlo mohli núdzové a tiesnevé hovory e, vysporiadavať. Ďakujeme pani Sehnalovej. Pán Benian za, liberáli, za liberálov, ďakujem vám. Koľko európskych občanov, vrátane britských občanov, vedia, že kdekoľvek sú v EU, mali by, mali by schopní byť dosiahnuť tiesnevé služby cez 1.1.2 a preto hovorím, že mali by, pretože to je jeden z konkrétnych nástrojov, ktoré ponúkame občanom na celoeurópskej úrovni na zvýšenie ich bezpečnosti, keď cestujú v Európe. Dokonca toto číslo môže niekomu zachrániť život. Ale je tu otázka, či ľudia o tom vedia, či sú informovaní. Občania jednoducho netušia, že takáto služba existuje. Preto tu je veľký problém v členských štátoch EÚ s implementáciou 17 postupov proti porušeniu zmluvy v mnohých krajinách komisia už odštartovala, pretože sú tieto nedostatky. Jednoducho sú tu mnohé rôzne nedostatky s dosiahnutím tohto čísla, možnosťou zavolať si, tak ako pani Sehnalová práve poukázala. Je tu systém e-call, ktorý bude inštalovaný v autách pre prípad privolania nehody a musíme určite zabezpečiť najprv, aby dobre fungovala 112, aby potom bolo možné na ňo napájať automatické volanie z aut v prípade tiesne. Myslím si, že to by mm, čo skoro malo byť povinné pre nové auta, pre všetky nové auta, aby bol tento problém e-call zabudovaný. Ďalšia vec je pokrytie mobilnou sieťou. E, sú stále také oblasti, e, kde sa nedá volať mobilným telefónom a teda sa nedá zavolať ani 112. Mám dve otázky pre komisiu. Ako členské štáty pripravujú svoje systémy tak, aby bolo možné volať 112 od všadiaľ a aby bolo možné prepojiť e-call a 112? A čo sa týka nástroja Connecting Europe, e, ako prispieje k rozšíreniu mobilného signálu po celej Európe, najmä vo vidieckých oblastiach? V súčasnosti je mobilný signál naozaj Eh, nekontinuálne prítomný na územiach EÚ. V mnohých oblastiach jednoducho neexistuje signál a takáto situácia je neúnosná. Ďakujeme pán Benion a teraz pani Isabel Duran. Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár. Ja trochu celkom dobre nechápem, ako v niektorých oblastiach napostupujeme veľmi rýchlo, vyvíjame maximálny tlak, napríklad e, rokovanie o rozpočte. E, tlak na členské krajiny a tlak na efektívne opatrenia je veľmi veľký a teda nechápem, že po toľkých rokoch stále zostávame v situácii, kedy len jeden zo štyroch obyvateľov Európy má prístup k internetu. Čiže potrebovali som nejaké detálne informácie o tom, ako sa bude organizovať, ako je zorganizovaná práca rozličných generálnych riaditeľstiev komisie na to, aby veci pokročili. Mohli by ste nám povedať, či je problém na strane členských krajín? Ak áno, povedzte nám to, aby sme aj my mohli urobiť všetko potrebné na tejto rovine v problematických aspektoch. Potom myslím si, že je kľúčové, aby v čase, kedy Technológie 21. storočia sú tam, kde sú. Aby my, Európania, boli Musíme byť schopní mať známe a funkčné číslo na celom území EÚ. Opak je neakceptovateľný. Musíme vyvinúť maximálny tlak na to, aby komisia získala čo najrychlejšie výsledky. Musí to byť naozaj medzi interdisciplinárny tlak aj na úrovni generálnych riaditeľstiev, aby toto číslo bolo funkčné v celej EÚ. Ďakujem. Beaucoup, Ďakujem. Pani Durand. Pán Harber. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je sklamaním, že znovu tento parlament musí vyvíjať tlak na komisiu v takejto kľúčovej téme. Ja dám hold kolegom, ktorí v tejto oblasti pracujú, ale keďže som bol správodajcom pre smernicu o univerzálnych službách v roku 2002, kde sa vyzýva na plnú implementáciu 112 vrátanie e, lokálnej úrovne a moja správa e, iš, e, v, tej išlo o reform, v tej išlo o reformu tejto univerzálnej služby, o tom hovoril pán Šváb, teda nie je na čas, aby členské krajiny akceptovali svoju zodpovednosť. Chcel som hovoriť o niečom, čo tu odznelo ohľadom Eh, lokálnych dát. Toto je fantastická možnosť doda- získať dodatočné informácie a pomáhať ľuďom v naliehavých prípadoch eh, pre e-call služby by toto bolo zásadné. Toto ustanovenie bolo obsiahnuté v správe roku 2002 členské krajiny žiadali o to, aby to boli spoločné technické e, služby na poskytovanie rýchlych a spolahlivých informácií a vieme, že technológia tu je k dispozícii. Takže ja zdôrazňujem to, že komisia musí začal pracovať, začať pracovať na technických štandardoch sú uh, sťažnosti s e-call službami a nemôžeme akceptovať žiadne ďalšie časové posuny. Ďakujem. Pán kolega Harber. A teraz pán kolega Anderson. Ďakujem pekne. Musíme venovať 112. pozornosť, ktorú si zaslúžuje. Chcem požiadať pána komisára, čo ešte by sa dalo urobiť, pretože e, parlamenty schválili toto ustanovenie o naliehavom čísle 112, kde sa hovorí o podpore tohto čísla Žiaľ, výsledky nie sú rovnaké a sú nedostatočné, tak ako to konštatujeme dnes. E, ľutujeme, že v nedávnom prehľade Eurobarometra sa hovorilo o tom, že 112 nemohla byť identifikovaná ako univerzálne číslo, v nali- e, ktoré sa má volať v prípade e, naliehavých situácií. Iba 14 obyvateľov konštatovala, že má nejaké informácie o tomto čísle napriek očakávania členských krajín a vlád, ktoré mali informovať obyvateľstvo o tomto čísle. Mnohé ďalšie krajiny e, sú na tom lepšie. Keďže sa priblíži blíži dovolenková sezóna, mnohí budú cestovať za rodinou, budú to mladí alebo starí a je dôležité mať toto číslo 112. Toto si vyžaduje väčšiu podporu. Ja chcem zohrať svoju úlohu v zvyšovaní e, povedomia, ale diela majú obavy pani Hall a jej príspevku o dôležitosti e, prístupu k 112 pre tých, ktorí sú e, sluchovo postihnutí alebo majú nejaký iný handicap. Ďakujem, pani Anderson. Teda to je na mojom zozname a potom pani tu na minútu a... Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Údaje e, z Európy sú dosť pochmúrne, pokiaľ ide o nehody na cestách a e, počíta, sa s tým, že asi 150 tisíc Európanov ročne sa stáva invalidmi v dôsledku ehm, cestných dopravných nehôd a že je to na 9. mieste z hľadiska dôvodov ehm, úmrtia a počíta sa s tým, že v čoskoro sa bude posúvať toto miesto dokonca až na tretie. A to nie sú dobré informácie, keď množstvo Európanov teraz e, vy, e, cestúva na e, dovolenky práve autom a číslo 112 môže zachrániť množstvo e, životov a súhlasím s predenčníkmi, teším sa z tejto iniciatívy Európskej komisie, ktorá sa týka e-call, ale e-call môže zachrániť život až 3000 osobám ročne, ale nebude fungovať v vtedy, keď nebude 112 ľahko použiteľná, známa všetkým, pokrývajúca celý e, región Európy. To je, myslím si, že pre nás vec, ktorá má obrovský význam. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem, teraz má slovo pán Tarabela, e, pani predsedajúca, pán komisár e, všetci kolegovia hovoria to isté, že je dôležité podporiť z znalosť či, o existencii čísla 112. Tiež e, systém ešte nie je dostatočne dobre spustený e, proti e-callu, kde všetko bolo oveľa rýchlejšie a jednoduchšie e, boli jednotlivé členské štáty pracovali v pracovnej skupine, to nebolo prípadom čísla 112 a ja teda mám ďalšie ešte otázky. Chcel by som sa spýtať, či komisia niečo e, skrýva v otázke čísla 112 z hľadiska toho, aký slabý pokrok bol doteraz dosiahnutý. Znača, je, je, čo, čo napríklad posilnená spolupráca v otázke 112. Takže je dôležité, aby sme preukázali e, v Európe jednu z politík, kde by sme ukázali, že Európa naozaj môže niečo urobiť pre občanov, e, osobitne preto, keď sú, vtedy, keď sa ocitajú v nejakej e, núdzovej situácii. Takže myslím si, pán komisár, že musíme konať čo najskôr a dúfam, že, nás, že nám poskytnete informácie, ktoré od vás očakávame. Ďakujem, teraz má slovo pani Harkin. Ďakujem. Smernica o univerzálnych službách hovorí, že členské štáty musia zabezpečiť, že jednotné číslo pre tiesňové volania 112 musí byť dostupné v najlepšom, najlepším možným spôsobom v národných organizáciách. Občania potrebujú pocit bezpečia, potrebujú veriť, že sa dovolajú na 112, lebo to tu môže ísť o otázku života a smrti. Myslím si, že treba isté záruky a jediným spôsobom, ako kvalitu služieb zaručiť, je publikovať údaje o tom, ako dobre funguje. V tomto kontexte by som rada požiadala komisiu, či komisia alebo členské štáty zhromaždili údaje o čase a efektívnosti odpovedania alebo zdvíhania telefónov na 112 a iných národných tiesňových volacích číslach v členských štátoch. Ako komisia zabezpečí, že porovnanie toho, ako sa zdvíhajú telefónne volania na číslo 112, e, aké dôsledky to bude mať, čo z toho vyvodia a aká metodika sa použije, aby sa zaručila nezávislosť a objektívnosť týchto porovnaní a kedy budú takéto údaje publikované. Ďakujem vám, pani Harkin. A teraz nasleduje pán Koch. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Zažili ste už nejakú šokovú situáciu v prípade nejakej havárky alebo e, život ohrozujúcu situáciu? E, skúste si spomenúť, aké dôležité pre vás v tejto situácii boli núdzové čísla práve v e, dovolenkovom období. E, Myslím si, že je tu tá otázka, že či funguje e, európske núdzové číslo, najmä keď sú, neviem, Poliaci vo Francúzsku alebo e, Briti v Polsku Takže myslím si, že je veľmi dôležité mať e, tu jednotné číslo, ktoré má veľký význam. A čo sa týka presádzovania e-call, ku ktorému sa zaviazili všetky členské štáty v memorande o pozorumení, tie má, ten má existenčný e, zmysel a význam, tak ako uvidel Európsky parlament vo svojej správe z vlastnej iniciatívy, e, že je to, to e-call je služba, ktorá ktorá má absolútny e, zmysel ale musí to fungovať e, plošne pre všetkých bez akýchkoľvek diskriminácií a členské štáty um, musia zabezpečiť um, technicky výbavu týchto jednotlivých centrál a teraz sa chcem spýtať komisie, že čo urobila preto, aby to takto fungovalo. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Hertug? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Už e, od roku 1991 sa členské štáty v Európe shodli, že je potrebné spoločné núdzové telefónne číslo a E, vlastne odvtedy je ledva 25 euroobčanov, ktorí sú, vedia o tomto čísle, dokonca v Taliansku len 5 e, občanov e, vedia a polovica Poliakov napríklad. Myslím si, že to je jedna vec, čo sa musí zmeniť a potom ďalšia vec, čo sa musí zmeniť je systém lokalizácie volajúceho. Musíme tiež zabezpečiť lokalizáciu eh, volajúceho, aj keď je niekde v zahraničí, tak ako to už bolo tu povedané, podobne ako je to v prípade e-call, Európska konferencia o telekomunikáciách, eh, bude až e, koncom roku 2014 a pripraví návrh, ako to máme riešiť. A keď chceme až koncom roku 2014 pripraviť návrh, tak e, e, neviem, či to, ako by chcela tomuto komisia tomuto pomôcť, aby to teda bolo trochu skôr. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem teraz pani Gál Pelc. Ďakujem. Vážený pán komisár, ďakujem za informácie a za to, že naozaj prikladáte dôležitosť tejto téme nielen v teórii, ale aj v praxi. Táto pozornosť by, sa, by mala byť sprevádzaná neustálým vyhodnocovaním a revidovaním príslušného systému, pretože tento systém, ak môže zachrániť životy, musí predsa fungovať v každom členskom štáte EÚ. Podelím sa s vami o jednu svoju skúsenosť. V roku 2006 bol v Maďarsku zavedený tento systém a od, od roku 2012 sme strávili 19 miliónov eur, minuli 19 miliónov eur eur na podporu tohto systému, na jeho reklamu, na to, že sa oznámilo, že sa zrušia staré tiesňové čísla a zavádza sa nové číslo tiesňového volania. Takéto aktivity by sa mali ďalej podporovať. Súhlasím s pánom Harborom, pretože 21. storočie volá po takýchto IT systémoch, ktoré majú byť spojené s vyhľadávaním údajov a lokalizáciou volajúceho. Rada by, rád by som zdôraznil aj to, že by sme mali mať rovnaký prístup ku každému občanovi aj k postihnutým občanom, hovorí pani Galpelc, pretože tí majú zvýšené ťažkosti pri tom, aby sa dovolali na 112. Moje skúsenosti, žiaľ, v tomto ohľade nie sú veľmi dobré. V niektorých členských štátoch som sa pokúšala dovolať na 112 a prepájanie a odpovedanie a zdvíhanie telefónov na opačnom konci linky je všade odlišné. Potrebujeme zjednotiť tento systém, aby bol rovnako dostupný v každej členskej krajine EÚ. Mm, ciele sú, mm, majú mimoriadnú dôležitosť, to každý opakuje, ale podľa komisie dostupnosť 112 nie je dostatočne známa a mala by byť lepšie známa nie len vo vzdelenej budúcnosti, ale teraz hneď treba prijať opatrenia, treba pracovať v súčinnosti a lepšie spolupracovať podľa pokynov komisie, aby to bolo možné. Ďakujeme pani Galpelc. Ďalším rečníkom je pán Weidenholzer tiesňové číslo 112 e, je jedným z dôležitých výdobytkov Európskej únie a určite je to príbeh úspechu. E, dosvedel som sa e, ja, ja som tiež e, experimentoval s tomto číslom, som ho teda chcel otestovať a zistil som, že nie je dostupné úplne všetkým a myslím si, že to je tiež určitý symbol e, neschopnosti Európskej únie riešiť problémy. Ja nechápem, že prečo nie je možné mať tu jedno spoločné tiesňové číslo pretože by to skutočne mohlo predstavovať symbol niečoho, že sa nám podarí dosiahnuť niečo spoločne a preto si myslím, že je to absolútne dôležité, aby sme to konečne presadili. Predsedajúca, ďakujem teraz pána slovo, pán Kadek. Dámy a páni, milí kolegovia, kto z nás sa nikdy nenachádzal v tiesňovej situácii v zahraničí, a nepýtal sa, aké je tiesňové číslo. Európania sú čoraz mobilnejší v EÚ a teda musíme skončiť túto patovú situáciu. 112 reaguje na túto potrebu. Španielsko, Fínsko, Polsko, Česká republika. To číslo sa dá použiť e, pre kontaktovanie zdravotníckých služieb. Je to bezplatné číslo, to je značná výhoda. Vieme, že roamingové služby sú vždy problémové. 112 teda je veľmi konkrétny projekt na uľahčenie takýchto prípadov. Krátko pred európskymi voľbami musíme komunikovať s občanmi o tejto užitočnej iniciatíve. 112 sa nemá, nemá byť k dispozícii iba pre funkcionárov v Bruseli, ktorí toto číslo poznajú. Bolo by zaujímavé, pán komisár, keby komisia vypracovala ko- konkrétnu komunikačnú stratégiu pred letnou sezónou. Toto tiesňové číslo sa musí ešte zlepšiť. Skutočnosť, e, že spojovatelia hovoria iba niektorými z európskych jazykov, je brzdou v rozvoji tejto tiesňovej linky. Takáto situácia protirečí princípu viacjazyčnosti, ktorý je základným predpokladom Európskej únie. E, takisto lokalizácia by sa mala zlepšiť, pretože tu máme 6 miliónov volaní ročne a na lokalizáciu je potrebný príliš dlhý čas. Nemáme tento čas. Musíme odstrániť túto diskrimináciu v 112. A slepí a hluchí by mali mať tiež prístup k tejto službe. Niektoré krajiny majú systém SMS-iek a toto by malo byť systematizované. Sme tu v Štrasburgu Eh, milí kolegovia, zostaňme tu. Toto je slížbo, eh, sídlo Európskej únie. Ďakujem. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Ako, prvý, ako prvá má slovo pani Jordan. Ďakujem pekne. Sme komunikovali s našimi občanmi tak ja zvyčajne používam sociálne siete, to je veľmi užitočné, ale položila som tam otázku ohľadom tiesňového čísla 112 a bola som prekvapená, že som dostala mnohé odpovede. Ľudia v Slovensku, kde žijem, poznajú toto číslo, písali o svojich skúsenostiach eh, s týmto číslom. Ich skúsenosti sú väčšinou pozitívne. Preto sa pripájam spolu s kolegami k výzve na komisiu, aby pripravil akčný plán, kde budú všetky potrebné opatrenia na zlepšenie všeobecného využitia tohto tiesňového čísla. Tiež eh, je potrebné doplniť informácie na zjednodušenie lokalizácie tejto, tohto čísla, tejto linky táto linka musí byť prístupná pre ľudí s postihnutím. Viacjazyčnosť je dôležitá. Nemali by sme byť obmedzení našimi jazykmi a hlavne naša bezpečnosť by tým nemala byť obmedzená. Ďakujem pani Jordan, pán Matula. Ďakujem, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o fungovanie európskeho tiesňového čísla, tak sú tu problémy. Iba 27 Európanov o ňom vie. Napriek informačnej kampani a napriek potvrdeniu sa tej skutočnosti, že ehm, šírenie informácie nie je dostatočné, Ďalej, e, lokalizácia volajúceho nie je uspokojivá. Prístup k tiesňovým číslam pre ľudí s postihnutým, postihnutím je problémom. Európania, ktorí e, žijú na vidieku, nemajú prístup k tomuto číslu. Nie je to dostatočné pokrytie. Ďalej, vybavenosť záchranných služieb je problémová. Potrebujeme tú stratégiu európskych krajín v tiesňových prípadoch. Musíme zabezpečiť cezhraničnosť a koordinovanosť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Prendegas. Ďakujem. Ako ostatní rečníci tu dnes ráno, aj ja súhlasím s tým, že informovanosť o 112 je nedostatočná Eh, niektorí ľudia volajú nesprávne číslo v prípade nejakej tiesne. Sice sa informovanosť zvýšila, ale musíme ďalej v tejto práci pokračovať, pretože toto číslo môže zachrániť život hlavne, pretože mnohí, mnohí ľudia, mladí ľudia pracujú a študujú v celej EÚ. Potrebujeme konať, aby sme rozšírili prístup a prístupnosť tohto službách, prístupnosť tejto služby, takisto pokrytie musí byť zlepšené. Vzdávam hold mojej kolegyni, ktorá pracovala v tejto oblasti a vyzývam komisiu, aby konala v rámci jej odporúčaní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem. Ďakujem. Nepochybne E, je to veľmi dôležitá téma, konkrétne pre tých, ktorí cestujete a ktorí máte rodiny a priateľov, ktorým chcete, o ktorých chcete, aby vám zavolali a zavolali najprv na 112, keď budú v nebezpečenstve. Takže treba venovať viac pozornosti tomuto číslu. To, čo povedal pán komisár o tom, čo bude robiť, aby nasmeroval väčšiu pozornosť na 112, to je veľmi dôležité. Okrem toho, ako povedala Fiona Hall, musíme rozšíriť informácie, informovanosť a ďalej sa musia dovolať na toto číslo aj tí, ktorí majú nejaké postihnutie, napríklad tí, čo sú sluchovo postihnutí. Ako povedal pán Takula, francúzština, angličtina, nemčina sa e, zatiaľ používajú na tomto čísle a možno by sa to malo rozšíriť aj na iné jazyky. Ďakujeme, pán Kelly. Pán Tojar. Pani predsedajúca, pán komisár, tiesňové číslo 112 môže zachrániť životy len vtedy, keď, bude, keď, keďže máme zabezpečenie, keď bude fungovať, pretože máme vysokú mobilitu. Však je tu otázka, čo môže urobiť Európska únia a členské štáty e, sa snažili to presadiť, ale zrejme to nefunguje a zrejme je to tak, že členské štáty si to celkom nepochopili, aké je to dôležité a Myslím si, že je potrebné zabezpečiť, aby to bolo jednotné, štandardizované na európskej úrovni a myslím si, že teraz by som chcel požiadať komisiu, e, aby pomohla členským štátom, ktorým sa toto nepodarilo zabezpečiť v záujme občanov. Ďakujem pekne. Teraz e, pani Malgožata Hanzlik. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Dnes diskutujeme o probléme nie v dôsledku nedostatku predpisov, ale v dôsledku ich zlej implementácie. Odkedy Európsky parlament prijal uznesenie, už prešlo niekoľko rokov, ako vzajú údaje mnoho občanov, to stále nevie o existencii čísla 112 a žiaľ tí, ktorí o tom o ňom vedia, často si myslia, že systém aj tak nefunguje a namiesto pomoc e, dostanú radu, že majú zavolať na nejaké iné číslo. Preto si kladiem otázku, že aké konkrétne kroky a predovšetkým kedy e, budú prijaté jednotlivé detaily z hľadiska možnosti využívania čísla 112 e, pre všetky strany, ako napríklad, aby sa informovali obyvateľia o prichádzajúcej nejakej prírodnej katastrofe. Ehm, Parlament, ktorý prijal už uznesenie o zlepšenie bezpečnosti ehm, cestnej premávky ehm, a zavedením e-call, tak e, bolo by treba zabezpečiť aj e, informovanosť o existencii alebo u nejakej udalosti havárie na cestách. A, a to súvisí s zavedením čísla 112. Komisia prijala určité návrhy, ale stále sa, pýta, stále sa tu vydajú otázky, kedy sa to všetko dostane do života. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, určite je jedno spoločné číslo na európskej úrovni praktickým riešením, avšak e, stále sú aj tak potrebné domáce alebo národné núdzové telefónne čísla bolo by dobre, keby členské štáty mali možnosť e, za rovnakých podmienok alebo rovnakou rýchlosťou e, zabezpečiť e, toto tiesňové volanie a bolo by dobré, dobre, aby nedošlo vlastne k e, zmetku v tom zmysle, že v niektorých členských štátoch e, sú tieto systémy vyvinuté veľmi dobre a by sa zavádzaním teraz e, iných zmien nedošlo k narušeniu toho, čo existuje. A myslím si, že bolo by dobre, keby sme pripravili spoločné pravidlá pre jednotlivé členské štáty, ktoré to aj budú dodržiavať a takýmto spôsobom pomôžeme občanom celej EÚ. E, predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k Catch the Eye a má slovo pán Bort kwestia e, numeru sto dwanaście jest elementem zaufania. otázka tiesňového volania sto dvanásť je otázka dôvery spoločnú európu. dnes keď už nemáme hranice a veľa ľudí využíva voľný pohyb je otázka bezpečnosti je základným prvkom preto si myslím že keď máme predpisy je treba ich lepšie využívať aj v praxi. Možno by bolo lepšie, bolo by treba monitorovať systém využívania čísla 112 v členských štátoch. Zrejme bude, lepšia, bude potrebná lepšia koordinácia a možno, že bude treba rozšíriť systém fungovania tohto čísla v mnohých jazykoch, a pretože vieme, že napríklad e, pomoc e, po nehode je najdôležitejšia práve v prvých minútach a každá ďalšia minúta predstavuje väčšiu stratu, preto je dôležité aj e, zabezpečiť lokalizačné služby a tiež je treba zabezpečiť spoluprácu operátorov, aby jednoducho, keď niekto prekročí hranice, aby už tá jeho telekomunikačná firma zistila, že toto číslo bolo lokalizované mimo krajiny. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán komisár Hán. Ďakujem za slovo, ctené poslankyne poslanci. Som rád, že je taký záujem o 112 o tiesňové, číslo tiesňového volania. Komisia sa tiež venuje týmto témam intenzívne, ako som už predoslal aktualizovali sme informácie, ktoré nám poskytli odborníci a pri, no, prišli sme aj s riešeniami na niektoré eh, problémy, ktoré ste tu vzniesli. Ja by som vás poprosila, aby ste stále povzbudzovali členské štáty EÚ, aby sa zaintegrovala 112 do politiky a aktivít každého jedného členského štátu EÚ. Ďakujem vám. Kolegovia, rozprava o ústne predloženej otázke o 112 sa skončila. Ďalším bodom na programe je správa pani Petri Kamerevert o hybridnej televízii. Poprosím spravodajkyňu